požadovať e, extradíciu nejakého európskeho novinára, alebo Turecko, alebo ho budú môcť e, uniesť alebo zatknúť. A čo im poviete? Pretože oni povedia, že prezradil nejaké turecké alebo iránske tajomstvo. Takže prosím, nebuďte ponským pilátom, čo sa týka slobody informácií keď sa tu ukryžovávajú oznamovatelia. Ďakujem. Je tu modrá karta strany Ani Gomeš, príjmate ju. I agree with my colleague, uh, Súhlasím s kolegom v tom, že my sme tu politický orgán a môžeme mať svoj politický názor a ten aj máme. Hovoríme, že by nemal byť pán Assange vydaný do USA, ale na druhej strane očakávame, že britské súdy Británia naďalej je v EÚ, našťastie, a sú via- tieto súdy sú viazané našimi zmluvami. A preto tu musíme mať právne dôvody a nie politické dôvody. Prečo očakávať, že sa zabraní extradícii do krajiny, ktorá naďalej má v platnosti trest smrti? Súhlasíte, pán Kluglu? Ja s vami plne súhlasím, skutočne sa musíme vyjadriť. A stále sme len hovorili, hovorili, vyjadrovali sa o Venezuele, o Turecku, o všetkom. A vy, kolega, hovoríte o právnom postupe, ale bol rešpektovaný právny postup v prípade iných krajín. My Zasahujeme a hovoríme, vyjadrujeme sa, prečo nie teraz? Pretože britská vláda je v chaose kvôli Brexitu a teraz sa snažia poslať Assange preč, ale to nie je pravda. Nesme to tak byť. Vy ste politik, musíte sa vyjadriť, ste proti extradícii alebo nie. Ďakujem. Môžete sa vyjadriť. Pani predsednička, ďakujem, že mi dávate príležitosť zareagovať. Je to právna otázka. Je to jasné. Je to právna otázka. Pokiaľ ste advokát, vidíte, že politici zasahujú do právneho postupu, tak samozrejme máte názor na vaše, na vaše stanovisko, pokiaľ teda chcete niečo obhajovať. Je to vaše privilegium, máte na to právo, ale ide to absolútne proti spôsobu, akým sú zorganizované demokratické západné inštitúcie. Takže oddelenie výkonnej moci a súdnictva je absolútne zásadné. Ďakujem. Pani Anna Miranda na minútu. Prepačte. Čo sa mám týka môjho kolegu, mám otázku. Mám pre vás otázku, milý kolega. Čo tie procesy v Turecku? Má Turecko pravdu, keď hovorí, že je to právny postup a je treba rešpektovať právny postup v Turecku a nezasahovať. No prečo potom máme toľko vyjadrení proti konaniam v Turecku? Prečo? Dobre, to necháme ako retorickú otázku, alebo chcete sa vyjadriť? Len pár sekúnd. To, čo tu obhajujú kolegovia, to je, aby britská vláda zasiahla do právneho postupu v Anglicku. A to, čo sa týka Turecka, čo ste povedali, je to, a ja s vami súhlasím, že kritizujete Turecko, ja by som si želal, aby moja vláda a ďalšie vlády jasne povedali, že Turecko sa nikdy nestane členom Európskej únie, nezávisle od toho, či Spojené kráľovstvo nebude alebo nie. Ďakujem. Vypočuli sme si obe strany. Môžete sa o tom ešte hlbšie porozprávať. Určite, ale ako ďalšia bude hovoriť kolegyňa Anna Miranda z Zelených. Ďakujem za vaše vyjadrenia. V pondelok som sa mala stretnúť s Julianom Masážom na ekvadorskej ambasáde v Londýne, ale nešla som tam, pretože ho medzi tým zatkli a bol porušené jeho právo na azyl Právo na azyl znamená, že sa chránia ľudia pred trestom smrti a azyl, ktorý bol udelený a sa že ho nemalo zachrániť pred elektrickým kreslom, ale aj pred e, pobytom vo vezení za to, že bránil slobodu tlače v krajine, kde nemal e, právo na spravodlivý súdny proces. Ale bohužiaľ vláda Diega Morena sa predala alebo zapredala a taktiež prijali možnosť eh, dlhého väzenského trestu alebo až trestu smrti pre osobu, ktorá jediná, ktorá čo spáchala, bola, že upozornila na porušovanie ľudských práv. Takže nemáme záruky, že USA neuplatní trest smrti a taktiež tu máme list zo strany ekvadorskej vlády, a rozhodne tam nie sú poskytnuté žiadne záruky ohľadom toho, či sa vydá Julian Assange do Spojených štátov. A my v tomto parlamente chceme upozorniť na to, že Ekvador a Spojené kráľovstva USA sa koordinovali pri e, zadržaní Juliana Assangea, pretože tu je mm, porušená sloboda tlače. Akýkoľvek novinár, ktorý upozorní na takéto konanie, v podstate v nebezpečenstve, taký, ktorí upozorní na korupciu a zneužívanie moci. Ďakujem. Ďalej spontánna rozprava. Pani konečno na minútu. Ďakujem, pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Dnes sme odhlasovali smernicu, kde hovoríme toto Oznamovatelia hrajú kľúčovú úlohu pri odhaľovaní prípadov porušovania práva, kde sa poškodzuje verejný záujem a ich predchádzanie, ako aj zaisťovanie blá spoločnosti ako celku. To sme dnes odhlasovali v tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že všetky veľké škandály, ktoré boli odhalené pred verejnosťou v roku 2014, ako napríklad LuxLeaks alebo Panama Papers, boli, e, vyšli najavo vďaka oznamovateľom a bolo to vo verejnom záujme. Je mi jedno, či pre vás je Julian Assange hrdina, alebo dezertér, či zradca, alebo bojovník za slobodu slova. To teraz e, považujem za sekundárne, ale za zásadné považujem to, že ak chceme chrániť oznamovateľov, musíme chrániť Assangea. Ten má byť vydaný do krajiny, na ktorej zločiny upozornil a kde je prezident niekto, kto považuje novinárov za nepriateľov ľudu. E, ľudu. Neverím, že by ho tam súdili spravodlivo. E, vďaka Teraz v mene komisie e, pani e, Jourova. Vážená pani predsednička, vážení členovia, ďakujem za túto diskusiu. E, chcela by som zopakovať, že my máme plnú dôveru v nezávislosť a proporčnosť súdov v Spojenom kráľovstve a takisto chcem pripomenúť základné práva, to, že základné práva budú určite rešpektované v rozhodnutí súdu. Ďakujem. Teraz e, má slovo pani e, Ciot e, za radu. Vážené dámy, vážení páni, chcela by som vám poďakovať za možnosť viesť rozpravu o tejto um, téme. My budeme s pozornosťou sledovať to, ako sa vyvíja prípad pána Assangea. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a teraz e, končím túto rozpravu. E, ukončili sme náš program dňa. E, v práci budeme pokračovať zajtra o 8.30. Program bol zverejnený na web stránke Európskeho parlamentu. Teraz stretnutie odročujem a prajem vám dobrú noc.